Otwieram posiedzenie przerwane w dniu 23. Otváram zasadnutie, ktoré bolo prerušené 23. septembra 2010. Zápisnica z predchádzajúceho e, zasadnutia máte k dispozícii. Hm, ak nie je nikto proti, nie je, tak považujem zápisnicu za schválenú. No a teraz Pristupujeme k oznámeniam predsedu. Prosím vás, počúvajte ma. Dnes, e, tento pondelok, e, Maďarsko e, postihla obrovská katastrofa. Unikol červený vysokotoxický e, kal zo svojej skladky. Je, sú tam mŕtvi, 5 mŕtvych, stovky zranených a my vyjadrujeme solidaritu e, príbuzným zranených a obetí. Drahí kolegovia, chcem vás upozorniť na to, že zajtra si pripomenieme 4. výročie zavraždenia Anny Politkovskej. Určite si spomínate, že ona zasvetila svoj život odhaľovaniu pravdy o situácii na Severnom Kaukaze. E, vieme, akí sú dôležití nezávislí novinári a my vzdávame čest jej odhodlaniu e, v boji za slobodu vyjadrovania a tlače a e, preto sme sa rozhodli, že jedna zo sál Európskeho parlamentu poniesie jej meno. Samozrejme nezabúdame na ďalších zavraždených novinárov, pani Este Mirovú a Vapurovú a samozrejme e, spomíname si aj na ďalších E, právnikov Markelova, Magnického a ďalších. E, ich smrť nebola nikdy objasnená a my preto vyzývame ruské úrady, aby sa plne angažovali e, v znovu nastolení právneho štátu a aby skoncovali s takouto situáciou. 10. października przypada Międzynarodowy Dzień na rzecz... 10. septembra máme E, výročie e, pozastavenia výkonu e, trestu smrti. A teraz sa v mene Európskeho parlamentu chcem obrátiť ku všetkým krajinám na svete, pokiaľ ide o moratórium na trest smrti. Smrť nikdy nemôže byť aktom spravodlivosti a my naozaj s radosťou sme zaregistrovali zmeny k lepšiemu v krajinách ako Rusko, Burundi a Togo. Bohužiaľ, v Japonsku a v Spojených štátoch naďalej sa ešte vykonáva trest smrti. Myslíme si, že verejná debata v týchto demokratických krajinách by mala viesť k zmene situácie. E, čo je šokujúce, tak to je naozaj obrovské množstvo popravených krajinách, ako je Čína a Irán. Preto vyzývame vlády týchto krajín, aby pozastavili tieto praktiky. E, Dámy a páni, od Európskej ľudovej strany som dostal žiadosť na menovanie parlamentných výborov a medziparlamentných delegácií. Zoznam sa nachádza v zápisnici tejto schôdze. Ak počas schôdze nebudú predložené pripomienky, tak na konci schôdze budú považované za schválené. No a teraz prejdeme e, k nášmu pracovnému programu. Máme dva dni, dnes stredu a zajtra štvrtok. A v súlade s politickými skupinami by som vás chcel informovať o nasledovných e, zmenách. Väčšina politických e, skupín, jasná väčšina je za tri zmeny. O ktoré zmeny ide? Streda. Na program sme pridali nový bod vyhlásenie Rady a komisie o sociálnych ustanoveniach Lisabonskej zmluvy po spoločnej rozprave k, o biodiverzite. E, prebehne táto diskusia. Druhý návrh. Ja sa potom spýtam e, vás, dámy poslankyne a páni poslanci, neskôr, či s tým súhlasíte. Sťahuje sa z programu otázka o stratených e, kontajneroch na mori. Takže tento bod sa stiahuje štvrtok. Návrh, aby sme začali s hlasovaním o 11.30 a druhý návrh stiahnuť z programu hlasovanie o správe Maňka o opravnom rozpočte číslo 2 na rok 2010, sekcia 2 lebo rada neschválila stanovisko e, k tejto téme a preto nemôže prebehnúť rozpráva. Ja e, viem, že pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, máte pripomienky a vás teda prosím, aby ste svoje pripomienky predniesli pani Wortmann-Kohl. E- Pán predseda, EPP vždy víta dobrú a dôslednú diskusiu o sociálnych témach počas e, našej plenárnej skôze, ale musia byť dobre pripravené. A to bol dôvod, prečo pôvodne na konferencii predsedov sa rozhodlo, že návrh e, sociálno-demokratickej skupiny, aby sme mali rozpravu o službách e, vo všeobecnom záujme v rámci Lisobonského programu a ich do, dopad e, Lisabonskej zmluvy na ne, aby sme mali túto prvú diskusiu najprv e, výbore pre zamestnanosť. A my sme za to, pretože je to veľmi zložitá téma. Teraz e, som sa dozvedela, že názov sa zmenil a liberáli zmenili svoj postoj, ale obsah a podstata je stále veľmi zložitá. Chceme, aby sa to najprv prediskutovalo vo výbore pre zamestnanosť, pretože je to veľmi e, dôležitá a zložitá e, diskusia. No, nechceme byť proti tomu a toto je dôvod, prečo sa zdržíme hlasovania o tejto téme. Ďakujem pani kolegyňa za vaše vyhlásenie. A je teda jasné, že tento bod bude na programe, ale EPP sa hlasovania zdrží a väčšina skupín si želala, aby tento bod bol na programe. E, sú ešte nejaké ďalšie pripomienky, nevidím žiadne pripomienky, takže teraz môžeme pristúpiť k schváleniu, respektíve považujeme týmto náš program za schválený. Dnes sme boli mimoriadne rýchli. O pol štvrtej začneme slávnostnú schôdzu s um, prezidentom Východného Timoru. Takže rád by som vás pozval o 20 minút, aby ste sa vrátili do plenárnej snemovne o 20 minút